Uh, good morning, everyone. Uh, we are a little bit late, so let's start. Uh... Ránko vám všetkým, trošku s oneskorením začíname. Takže e, pozrime sa na to, čím začíname. Usmernenie pre rozpočet na rok 2021, oddiel 3. E, Spravodajco je pán Nikos Andrulakis. Toto je prvý krok v rozpočtovom konaní na rok 2021 a e, v podstate ide o to, aby sme e, preberali e, priority Európskeho parlamentu. Bude to preberať komisia v júni. Rozpočtový výbor sa rozhodol, že bude modifikovať proces rozpočtovania v rámci EP aby bolo eh, možné napríklad aj pre náš výbor sa vyjadriť k týmto usmerneniam. Eh, eh, existuje štandardný list ohľadom rozpočtového trilógu a Rok 2021 je špeciálny rok z rozpočtového hľadiska, pretože je to prvý rok nového viacrečného finančného rámca. Nová sada finančných nástrojov vstúpi do účinnosti od začiatku budúceho roka nástroj susedstva a medzinárodnej spolupráce a e, ICI a nástroj pre e, predstupovú pomoc. Pracuje sa na týchto dvoch nástrojoch a e, uzavreté e, by to malo byť v druhom, druhej polovici tohto roku a veríme, že budú funkčné a účinné od začiatku budúceho roku, aj keď nie je to úplne isté. Európska rada dnes zasadá v snahe dopracovať sa k dohode o hodom eh, VFR. Zajtra ráno zistíme, či sa podarilo na niečom dohodnúť. Z parlamentného hľadiska je nesmierne dôležité, aby sa dohoda vo veci VFR eh, eh, dosiahla čo najskôr pretože pokiaľ by sa tak nestalo, to by spôsobilo oneskorenie v, v uplatňovaní nových nástrojov. Preto parlament vyzval komisiu, aby pripravila e, pohotovostný plán, aby sme sa vyhli prípadným e, výpadkom financovania budú, začiatkom budúceho roka. Dáme slovo teraz pánovi spravodajcovi Nikos Andrulakis. Ďakujem za slovo. E, AFED má vypracovať stanovisko týkajúce sa usmernenia pre rozpočet na rok 2021. Poprvýkrát sme oslovení, aby sme sa vyjadrili už v takejto rannej fáze a toto je dobrá príležitosť na to, aby sme hovorili o e, našich e, e, prioritách. Áno, rok 2021 je prvý rok VFR a takisto aj prvý rok novej architektúry e, e, finančného nástroja pre zahraničné vzťahy. E, komisiu som vyzval, vyzval, aby spolupracovala od prvých krokov a aby sme aby sme mali členenie po jednotlivých krajinách, aby sme vedeli na základe tejto štruktúry, e, koľko by mala dostať. Tak, môže, tak sa môžeme potom zhostiť našej úlohy dohľadu. Potrebujeme taký rozpočet, ktorý umožní Únii postaviť sa výzvam vo zahraničnej, zahranično-politickej oblasti musíme prioritu prideliť takým oblastiam, ako sú krajiny Západného Balkanu, ale aj krajinám východného susedstva. Nemali by sme zabúdať na výzvem, na, na výzvy v oblasti politiky, ľudskoprávnej politiky EÚ. Aj tam tá si zasluhuje e, rozpočtovú podporu. Vzhľadom na viaceré rozpočtové e, obmedzenia musel som formulovať viaceré pozmeňovacie návrhy, napríklad aj v súvislosti e, s, tri, s tretím nástrojom pre APA E, ide o e, dodržiavanie princípov právneho štátu, nezávislosti justičného systému a takisto pre dobré vzťahy so susedmi. V prípade Turecka je potrebné poskytnúť finančné krytie všetkým tým subjektom, ktoré umožňujú kontakt priamy s občanmi a na presadzovanie EU hodnot. No a čo sa, to, čo sa týka existujúcich nástrojov, tam ide pre, pre všetkým o spoločnú obranu a bezpečnosť. Je potrebné mať také finančné krytie, aby boli náležité výsledky e, e, Termín na e, poskytnutie pozmenujúcich návrhov je zajtra o 12. Verím, že kolegom sa podarí naformulovať veľmi dobrý e, e, návrh, ktoré poslúži rozpočtovému výboru. Takže teraz poprosím tieňových spravodajcov, aby sa vyjadrili. Pán Galer je prvý. Ďakujem pekne. Ďakujeme za vynikajúcu prácu, ktorú ste odviedli na tomto e, z návrhu stanoviska. Je to dobrý východiskový dokument a je to v súlade s mojimi e, s mojim videním veci. Ja som sa venoval oblasti obrany a bezpečnosti od ostatných 10 rokov a vy ste sa o tom zmienili. Ja by som chcel urobiť niekoľko technických a geografických pripomienok. Poprvé, mali by sme poukázať na strategický význam bezprostredného susedstva. Je to východná Európa, južné susedstvo, západný Balkán. Takisto by sme mali využiť toto stanovisko, aby sme e, pripomenuli e, európskym lídrom, e, že nestačí len o veciach a potrebách hovoriť, treba zabezpečiť aj ich finančné krytie. Mám v tom, tejto súvislosti na mysli predovšetkým africký kontinent. Dnes zasada, Európska rada a dnes zajtra zasada budú preberať viacračný finančný rámec. Ak komisia pod taktovkou von der Leyen e, bude konať v záujme e, všetkých e, Európanov ako, ako dôležitá veľmoc, ak to má tak byť, potom VFR musí vyzerať zásadne inak, než je to, čo je predložené dnes na stôl to, čo bolo predložené Žanom Michelom, e, e, okliešťuje európske projekty a aktivity na úrovni členských štátov. Takýto návrh e, nemôžeme podporiť. Budeme, my chceme mať investície do spoločnej budúcnosti namiesto vynakladania prostriedkov na krátkodobé egoistické ciele. A my vidíme potrebu inak štrukturovaného financovania. Tým som zosumarizoval e, náš pohľad na vec. Nech ďalší sa nehlási spomedzi tieňových spravodajcov. A teraz jednotliví poslanci sa môžu vyjadriť. Pán Basesku. Ďakujem na slovo. Nemám veľa poznámok, pripomienok, len jedna poznámka ohľadom Turecka. Návrh zrušiť e, finančné prostriedky pre Turecko asi nie je ten najlepší nápad Ja nejdem obhajovať Turecko, ale ak dovolíte niekoľko slov, všetci z nás obvinujú Turecku za e, e, invazii do severovýchodnej oblasti Sýrie. A zrejme to je dôvod, prečo e, kolega navrhuje zrušenie e, financovania pre Turecko. Musíme si však uvedomiť, že e, turecká armáda izoluje turecké hranice e, voči Kurdom, ktorí boli Ankarou označené za teroristickú e, skupinu. To sa, s tým samozrejme sa nestotožňujeme, ale v záujme e, národnej bezpečnosti Turecka oni tak konali. Chcel som na to poukázať. E, samozrejme, spravodajca, e, náros, na, názor spravodajcu je nadradený. E, myslím si, že nie, dobr, nie je dobre izolovať Turecko takýmto spôsobom. Zo strany EÚ nik ďalší sa nehlási. Takže skúsme sa vrátiť k spravodajcovi pánovi Andru Lakisovi. nejde len o zahraničnú politiku. To, čo sa deje v Sýrii, leží na e, srdci nás všetkých. Tam prebieha e, e, zúrivá občianská vojna s miliónmi utečencami a je potrebné zaujať k tomu stanovisko. Musíme e, však, e, zaoberať aj tým, čo sa deje v Turecku. E, nie sú rešpektované ľudské práve, sú porušované princípy právneho štátu. A a pripomeňme si, čo sa udialo pár dní s pánom Kavalom po niekoľkých hodinách, ako bol prepustený. Bol opäť zatknutý z dôvodu, že je vraj terorista v, ktorý sa podielal na štátnom prevrate. E, to, čo som povedal, nesúvisí tak so Syriou, ale e, dianím vo vnútri e, Turecka. Podľa môjho názoru a názoru EP v prípade tých krajín ktoré sú predstupové, musia dodržiavať aspoň tie základné, základný súbor európskych hodnot. Ďakujem pekne. Pán Basesku, ešte sa chcete vyjadriť? Dobre. Ja, ja e, chcem ja chválim spravodajcu, to nevyhnutne však neznamená, že e, ma zmeni, zmeni, zmenil som svoj názor. Ešte raz pripomínam termín na predloženie pozmenujúcich e, návrhov je zajtra 21. februára o 12. Dobre, môžeme prejsť na ďalší bod. Odporúčanie eh, Rade, Rade Komisii a Vysokému predstaviteľi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Západnému Balkánu pred summitom, ktorý sa má konať v máji 2020. Táto správa súvisí s s, s stratégiou rozširovania EÚ, e, prístupové konania a rokovania s, s, so Severným e, e, Macedónskom. A ide tu o nástroj predstupovej politiky a toto je dôležité pre poskytovanie finančnej podpory z predmetnému regiónu v, v eh, období 2021 až 2027. Spravodajcom je Tonino Picula. Eh, ďakujem pekne eh, za túto možnosť predložiť návrh stanoviska ohľadom nášho odporúčania Rade, Komisii a Rade pred Zahrebským summitom. Hlavným cieľom pri tomto stanovisku bolo vyslať jasný politický signál e, za EP. E, silná podpora e, procesu rozširovania a napredovania tohto procesu. Dôležitým posolstvom je aj rozširovanie EÚ. Takisto treba zohľadniť internú politickú situáciu v členských štátov a mm, udalosti vo vnútri EÚ nesmú byť dôvodom pre hatenie napredovania politiky rozširovania. Tá politika rozširovania je jedna z najúspešnejších politik EÚ, pretože e, šíri demokraciu a prosperitu po celom kontinente EÚ, predstavuje strategickú investíciu investíciu do e, vzájomnej bezpečnosti a prosperity a veľkou mierou prispelo k mieru do e, predtým vojnou rozorvaných e, regiónov musíme mať na zreteli dôveryhodnosť EÚ v tomto procese. Domnievam sa, že nečakané a podľa mňa zlé rozhodnutia neotvoriť rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom z toho vzýšli neplánované dôsledky a e, musíme, hovoriť, musíme si uvedomiť, že je potrebné e, prijať rozhodnutie e, ohľadom otvoriť rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom už v marci vysoký predstaviteľ únie konštatoval, že komisia chce konať geopoliticky. Musíme to predstaviť do konkrétnych praktických činov a nebolo by najvhodnejšie konať v našom bezprostrednom susedstve. Návrh stanovisko načrtáva a roz, rozpracováva myšlienky, ktoré sú v oznámení komisii ohľadom novej e, e, progresívnej e, politike e, rozširovania. Budú sa otvárať kapitoly v klastroch a e, treba prihliadať predovšetkým na kvalitu výstupov. Malo by to priniesť konkrétne výsledky v krajinách, e, ktoré sú v prístupovom konaní a simultáne majú prebiehať rokovania rôz, e, týkajúci sa rôznych kapitol. Mali by byť konsistentnejšie požiadavky a limity e, stanovené e, voči e, prístupovým krajinám. Každá prístupová krajina má byť posudzovaná na základe dňov dosiahnutých výsledkov. Takisto máme vylopčenú metodiku pre rozširovania a toto treba presadzovať, ale len za predpokladu, že prístupové krajiny využijú možnosť opt-inu. Takisto my aj očakávame väčšiu zaangažovanosť angažovanosti EP. Zmienka o Európskeho parlamente len v samotnej hlavičke toho oznámenia nestačí. My chceme podporovať demokratizáciu tohto regiónu, chceme pomáhať krajinám Balkánu pri pristupovaní do EÚ. My e, chceme komunikovať s každou jednou krajinou e, Balkánu a je dôležité, aby sme priamo e, zastupovali občanov EÚ a môžeme prispieť ku komunikácii tohto procesu v jednotlivých členských štátoch EÚ. Preto tento návrh stanoviska predkladá niektoré z nových návrhov kvalifikovaná väčšina pri otváraní a zatváraní kapitol a takisto aj e, zintenzívnená úloha EP e, e pri rozhodnutí o prerušení prístupových konaní. No a je potrebné koncipovať aj trvalo udržateľný plán investícií v krajinách Západného Balkánu. Je potrebné dosiahnuť politickú dohodu v tejto oblasti tiež. No a napokon e, e, ten návrh správy ponúkal obmedzený priestor na to, aby sme tam uviedli e, všetko, na čo kladieme dôraz. My chceme, aj z mojej strany budú predkladané určité pozmeňujúce návrhy, rovnako takto očakávam od deňových spravodajcov. Ďakujem veľmi pekne, pán Picula. Vidím, že ostatní tieňoví spravodajci sa hlásia, takže pani Galp, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Musím pánovi Puculovi zablahoželať k tomuto návrhu správy. Myslím si, že tá podstata, všetko, čo je v zásade potrebné, je v texte zahrnuté a plne súhlasím so zámerom, že je potrebné vyslať jasné politické posolstvo týmto odporúčaním. Samozrejme, páči sa mi um, to, že je potrebné, ehm, že nemáme rovnaký prístup e, v rozširovacom procese k krajinám Západného Balkánu a ohrozuje sa tým dôveryhodnosť EÚ. A súhlasím s niektorými odsekmi v texte, ktorí síce nie sú kľúčovým prvkom diskusie v dnešnej dobe, ale myslím si, že zdôrazňujú potrebu regionálnej spolupráce e, v krajinách Západného Balkánu ehm, najmä pokiaľ ide o, o mm, rozvoj telekomunikačných sietí a infraštruktúry. Samozrejme, aj my budeme predkladať pozmeňovacie návrhy a ja osobne aj moji kolegovia, ale myslím si, že cieľ e, je posilniť túto správu ešte viac v súlade s tým, čo už uvádzal pán Picula pred chvíľou. Myslím si, že e, od, e, otázka kvalifikovanej e, väčšiny možno nemusí byť v, tomto, v tejto správe konkrétne, ale ešte o tom budeme rokovať následne. A mám jednu otázku, čo si mi tu nebolo veľmi jasné, možno by ste to mohli len veľmi stručne vysvetliť len pre mňa, aby som to správne pochopila. Čo myslíte konkrétne? Je to v bode A správe, tam sa uvádza, že interná reforma EÚ a uh, rozširovania, rozširovanie by mali prebiehať súbežne a ďalšie v bode F zvýšenie konzistentnosti medzi politickým vývojom a rozširovaním. Ak by ste k tomu mohli niečo bližšie povedať, e, ocením to a teším sa na úzkú spoluprácu s pánom spravodajcom. Ďakujem veľmi pekne, pán Kiučuk z Renew. Ďakujem veľmi pekne. A ja by som chcela poďakovať eh, pánovi spravodajcovi Piculovi za um, prípravu a za túto správu, um, pretože tu nachádzame naozaj pozitívne odporúčania, pokiaľ ide o krajiny Západného Balkánu pred summitom 2020. Ehm, máme tu teda návrh novej metodiky zo strany komisie, ale je potrebné ehm, odstrániť všetky výhrady zo strany krajín, ktoré sú proti e, procesu rozširovaniu a je potrebné zabezpečiť nový, e, novú dynamiku v tomto procese a nekomplikovať rozširovanie. Sme pripravení ehm, Eh, na tom spolupracovať a splniť európske ašpirácie ľudí z týchto krajín Západného Balkánu. Eh, chcem povedať, že ehm, podporujem eh, okamžité otvorenie ehm, prístupových rozhovorov so Severným Macedónskom a s Albánskom a aj otázku Kosova. No a na záver chcem povedať, že navrhnem niektoré pozmeňovacie návrhy e, k tomuto textu v zmysle politiky našej skupiny. Je potrebné, aby sa e, správne chápalo v tomto procese, ako hovoril aj pán Pitula, že teda reforma Európskej únie by mala ísť ruka v ruke s procesom rozširovania. Ďakujem veľmi pekne. E, ďalej pani Fotiga za EKR. Nech sa páči, pani Fotiga, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela by som tiež e, zavlážovať pánovi Piculovi za naozaj veľmi vecnú e, správu, teda návrh správy. Je to dobrý základ, ako ja predpokladám, pre tieňových správodajcov a pre ich vzájomné rokovania. No a um, želám vám naozaj e, veľa úspechov v tomto rokovaní hoci nie som odlišného názoru v niektorých konkrétnych otázkach, tak nepochybne e, tu vidím e, veľmi e, pozitívny celkový výsledok. Chcem pripomenúť, že sme mali určité obdobie pesimistického zmýšľania, konkrétne po začiatku e, predchádzajúceho funkčného obdobia a po vyhláseniach vo vzťahu k rozširovaniu, najmä e, pokiaľ ide o krajiny Západného Balkánu, ale aj e, vo vzťahu k iným regiónom. A myslím si, že to bol veľmi nesprávny a zlý signál voči našim partnerom. Takže som veľmi rada, že sme schopní, že sme boli schopní prekonať koniec eh, minulého roka, keď komisia eh, prišla naozaj s eh, konštruktívnymi a dobrými návrhmi, aby sa pokračovalo v procese rozširovania. Najmä to bolo dôležité z hľadiska Albánska a Severného Macedónska. Obidve tieto krajiny vkladajú obrovské úsilie do toho, aby splnili uh, kritéria Európskej únie pre rozširovanie, pričom e, teda e, Severné Macedónsko najmä e, podstupuje obrovské politické rizika na to, aby sa to podarilo. Čiže chcem zdôrazniť to, že táto správa je naozaj veľmi dôležitá. Tiež chcem povedať, že QND je eh, červená čiara pre našu politickú skupinu. Podľa mňa eh, to, že to figuruje v správe, je pomerne riskantné. Pán Kiučuk by chcel ešte niečo doplniť, nech sa páči. Je to trochu mm, technické, ale eh, motivované politicky. Chcem mm, mm, povedať alebo požiadať o o predloženie lehoty do 2. marca na predkladanie pozmeňovacích návrhov, pretože zástupcovia zelených um, aj iní kolegovia budú rozcestovaní. Takže myslím si, že naozaj v našom záujme, aby sme mali solidnú verziu textu. Rokoval som o tom aj s spravodajcom pán Picula. Teda, ako som e, vyrozumel, tak súhlasíte. Súhlasíte s predložením lehoty dokedy? Do 2. marca ste vraveli? Do 11. opäť, áno. Pán Basesku by chcel vystúpiť, tak nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja mám len niekoľko pripomienok. Ehm, prvá pripomienka sa týka procesu integrácie. Všetci vieme veľmi dobre, že tento proces sa urýchľuje počas ehm, rokovacieho obdobia a jedným s, cieľom, cieľou je privatizácia hospodárstva, aby sa podarilo dosiahnuť tzv. trhové hospodárstvo, konkurenčné alebo konkurencieschopné e, trhové hospodárstvo. Ja sa domnievam, teda aj na základe našich skúseností, e, či už hovoríme o Rumunsku, Bulharsku, Polsku, Českej republike, privatizácia, tento proces privatizácie musí prebiehať aj e, až potom, keď bude mať krajina naozaj pevný a e, solidný justičný eh, systém, pretože inak, eh, inak korupcia v procese privatizácie bude naozaj realitou a, na, a je veľmi eh, pravdepodobné, že teda budeme od nich žiadať, aby bojovali proti korupcii, ale v podstate my ich príliš skoro budeme tlačiť do privatizácie hospodárstva. Nebudem hovoriť za ostatné krajiny, ale teda v prípade Rumúnska to tak bolo. Druhá pripomienka sa týka utečencov. Uh, dávame im e, vynikajúce e, odporúčanie, aby spolupracovali s agentúrou Frontex. Vážení kolegovia, no už podľa môjho názoru, akákoľvek spolupráca s Frontexom bude mať e, menšie účinky, ako my tu očakávame. Hovoriac naozaj čiste teoreticky, ale reálne musíme bojovať proti nezákonnej eh, migrácii tým, že budeme riešiť eh, celý migračný okruh. Musíme eh, vyriešiť readmisnú dohodu, aby sme vyriešili otázku readmisí pre krajiny, z ktorých pochádzajú migranti. Musíme spolupracovať aj s tranzitnými krajinami, aby teda tie spolupracovali s vládou s cieľom Um, neutralizovať organizovanú uh, trestnú činnosť, ktorá uľahčuje a umožňuje tento tranzit, aby sme tak mohli zastaviť na hraniciach um, migráciu. A v podstate, ak im odporúčame spoluprácu s Frontexom, nie je to seriózny prístup, pretože ako vieme, na základe skúsenosti, nezákonnú migráciu Frontex nezastaví. No a v neposlednom rade ešte, uh, pokiaľ ide o odliv mozgov Nuž, čo robiť e, v súvislosti s odlivom mozgov? Nuž, e, tento jav e, sa odohrá v Európskej únii od samého začiatku. Rumunsko prišlo o o, tisíc, o 16 tisíc doktorov a 230 tisíc inžinierov v celej Európskej únii. Čo, čo im môžeme odporúčať? Čo môžeme odporúčať a poradiť týmto krajinám? Nuž, dobre, toto boli moje pripomienky. Veľmi pravdepodobne e, budem navrhovať a predkladať aj pozmeňovacie návrhy um, s cieľom navrhnúť e, nejaké riešenie na tieto problémy. Ďakujem veľmi pekne za pripomienky. Vidím, že ďalší tieňový spravodajca sa hlási. Uh, pani Vila von uh, Baden, ďalšia tieňová spravodajkyňa. Chcete prosím vystúpiť, vážená kolegyňa? A pani Viola von Kramon Tobadel. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za to, že dostávam príležitosť vyjadriť sa k tejto správe. Len Eh, som sa nedávno vrátila z cesty eh, včera večer a vidím, že sú tu veľké očakávania pred nadchádzajúcim eh, samitom a mm, každý hovorí o premárnenej príležitosti počas posledného samitu a že teda my ako parlament by sme na tomto mali pracovať, to je isté. Ďalšia vec sa týka toho, že podľa môjho názoru sa všetci zhodneme na tom, že E, najmä čínske investície budú vyvíjať obrovský tlak e, v krajinách Západného Balkánu, najmä v Srbsku. Tam je naozaj viac než zrejme, že obrovskí aktéry e, v verejnej spoločnosti oblasti v hospodárstve nás e, uvádzajú do zložitej situácie, e, pričom nie sme schopní e, poskytnúť rovnaké podmienky ako najmä niektoré čínske spoločnosti, ale aj čínska vláda. A v podstate E, to sa dotýka e, naozaj mnohých ľudí, nielen z opozície alebo z kritickejšej časti spoločnosti, ale aj e, zo strany vlády. No a myslím si, že je na toto potrebné naozaj dôraznejšie reagovať zo strany Európskej únie a zo strany komisie, aby sme naozaj na to zareagovali dôsledne. Pokiaľ ide o metodiku, myslím si, že e, tá je vnímaná veľmi pozitívne a je tu veľká nádej, ale stále sú tu určité nejasnosti Tie sa týkajú objemu um, alebo výšky investičného plánu, ktorý by mal byť nasmerovaný do krajín Západného Balkánu, najmä z hľadiska zmeny klímy a um, Fondu spravodlivej transformácie, ak by sme mohli mať nejaké ambiciozne číslo na túto investíciu, by bolo dobré. pretože ak chceme dosiahnuť zmínu, uh, zmenu, pokiaľ ide o zmenu klímy, uh, uh útlm um, uholných baní a podobne, tak potrebujeme uh, tomuto regiónu naozaj ponúknuť atraktívnu ponuku na to, aby E, ako teda vyriešiť túto situáciu. Ľudia tam e, čakajú a sú pripravení a ochotní prísť e, a spolupracovať s nami, ale myslím si, že Európsky ekologický dohovor Európskej únie tam stále ešte vytvára a vzbudzuje mnohé otázky, čiže je to našou úlohou ísť tam a lepšie im vysvetliť, čo očakávame a teda zabezpečiť tam prílev nových investícií, výskum a a najmä teda aj e, e, spravodlivú energetickú transformáciu. Znečistenie ovzdušia e, je teda v zlom stave takmer vo všetkých krajinách Západného Balkánu. Musíme sa zamyslieť teda aj nad tým, ako toto zlepšiť Ide najmä e, z hľadiska štátnych dotácií, z hľadiska rozpočtu, z hľadiska e, zdravia, vplyvu na, životného, na životné prostredie, ekológie a podobne. Čiže ak e, nevyriešime otázku znečistenia ovzdušia, tak to bude naozaj dlhodobý problém pre celý tento región, ale nielen pre tento región, ale aj pre krajiny ako Slovinsko, Chorvátsko, ale v neposlednom rade aj Rumunsko, takže malo by byť naozaj v našom záujme, musí byť v našom záujme, aby sme boli e, ambiciozni, aby sme sa snažili zlepšiť túto situáciu. Toto bude všetko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem kolegyňa e, za e, vyjadrenie. Mám informácie, že DG NIR je tu zastúpené, je tu pán Jones, ktorý zastupuje DG NIR. Ďakujem veľmi pekne, len niekoľko slov my vítame túto správu a dnešnú diskusiu. Je to jasná um, a komplexná um, správa, ktorá prispieva uh, k zlepšeniu situáciu, pokiaľ ide o rozširovanie. Komisia pracuje na troch otázkach v oblasti rozširovania. Najmä vidíme tu uh, Eh, oznámenie o, o, o novej metodike, ktoré bolo schválené 5. februára, taktiež otvorenie rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom a um, začiatkom eh, marca poskytneme aktuálnejšie informácie k tomuto, ako sa vyvíjajú diskusie, no a potom ako vstup do, do uh, do teda Zahrebského samitu, pokiaľ ide o rozvoj v hospodárskej oblasti. teda tento proces rozširovania by sa mal na základe novej metodiky e, zlepšiť, e, opírajúca o e, dôveryhodnosť, udržateľnosť a taktiež z politického hľadiska a taktiež tu kladieme eh, dôraz na eh, nové reformy. Pokiaľ ide o demokratické inštitúcie, je veľmi užitočné aj to, že Európsky parlament tu zohráva veľmi dôležitú úlohu a eh, že ju takú bude zohrávať aj ďalej. V prípravných fázach pred zahrebským mm, summitom pravdepodobne v marci vydáme mm, oznámenie, pokiaľ ide teda o dôraz na, na um, E, konektivitu, hospodársky rozvoj, hospodárske prepojenia to a aj to, ako využiť e, príležitosti v rámci ekologického programu. Myslím si, že tento program bude veľmi ambiciózny a komisia sa teší na vašu podporu a myslím, že v návrhu správy je mnoho vítan, vítaných a zaujímavých e, námetov a návrhov v tejto a odporúčaní v tomto kontexte. Dostal som Eh, informáciu, že SVČ je tu zastúpené eh, v osobe pani Elsie Fenet, ktorá je vedúcou eh, oddelenia pre Západný Balkán. Ďakujem veľmi pekne a my podporujeme iniciatívu a túto správu a jej obsah, ako spomínal kolega z komisie, aj my budeme, my sme prispeli teda k aktualizácii metodiky a chce, budeme aj naďalej pozitívne prispievať k, k tejto správe o, o, o Severnom Macedónsku a Albánsku máme niekoľko mesiacov na to, aby sme zabezpečili úspešný priebeh zahrebského uh, samitu, aj pokiaľ ide o investičný plán a rozširovanie. Musíme sa naďalej zameriavať na politickú spoluprácu s regiónom a, a um, v podstate pán Sasoli, predseda Sasoli mal zasadnutie so zástupcami uh, tohto regiónu. Um, E, taktiež e, sme mali, e, predsednička komisie mala a konferenciu aj s týmito, s týmito krajinami aj e, vysoký predstaviteľ sa s nimi stretol, čiže mm, teším sa na úlohu, ktorú tu bude zohrávať e, pán spravodajca aj šéfovia delegácií e, v spolupráci s politickými partnermi z týchto krajín Západného Balkánu. Taktiež sme hovorili o otázke o toho, ako budeme spolupracovať na širšom politickom programe E, s týmito krajinami, pokiaľ ide o bezpečnostnú politiku, migráciu, e, energetiku a, a podobne. E, taktiež čakáme bližšie, bližšiu harmonizáciu v predstupovom procese a budeme to naozaj veľmi e, pozorne sledovať, aby sa teda k nám približovali tieto krajiny v politickom procese a ešte k migrácii. Chcem povedať, že nepochybne podporujeme holistický prístup e, pri, pri e, práci a spolupráci na, s tranzitnými krajinami a inými krajinami. Musíme zabezpečiť aj to, že našou úlohou teda je aj podporiť tieto krajiny, ale v minulosti sa to ukázalo neefektívne. Vidíme však, že od nasadenia agentúry Frontex v Albánsku vidíme zlepšenie. To bude všetko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Thank you um... Ďakujem veľmi pekne. Ešte eh, dám slovo späť pánovi Piculovi. Nech sa páči, chcete prosím reagovať na tieto otázky. Pokúsim sa um, aj zareagovať a odpovedať. Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom za ich návrhy, otázky a pripomienky. Sú pre mňa naozaj veľmi hodnotné a určite ich budem zohľadňovať. Samozrejme, niektoré z nich budú aj predmetom ďalších diskusí a rokovaní a na tie sa veľmi teším e, pokúsim sa priamo zareagovať na otázky e, kolegov. E, Pán King, eh, myslím, že to treba povedať veľmi jasne. Nemala by tu byť eh, dilema. Myslím si, že Európska únia eh, sa dá reformovať, aktualizovať a modernizovať a súčasne sa môže rozširovať navonok. Myslím si, že jedno nevylučuje druhé a myslím si, že Európska únia počínajúc e, novými inštitúciami, sa snaží e, prispôsobovať tomu a vyhoviť, vyhovieť očakávaniam občanov. No a e, preto, preto tu máme konferenciu o budúcnosti Európy a teda snažíme si predstaviť sami seba o dva roky. aký je účel teda tejto konferencie o budúcnosti Európy? No už samozrejme chceme um, Um, pridať eh, na spravodlivosti našich inštitúcií, chceme eh, lepšie zacieliť naše programy a doladiť ich, pokiaľ ide o to, čo ako EÚ plánujeme eh, robiť, počas, aby sme teda priniesli výsledky pre občanov počas tohto funkčného obdobia. Čiže naozaj to treba robiť veľmi dôsledne. Ale myslím si tiež, že napriek určitým povzbudzujúcim informáciám zo strany niektorých členských štátov, ešte, um, ako hovoril pán Juncker, ešte stále sme um, v histori- historickej uh, zóne, pretože stále čakáme na marcovú radu, aby aby sa opravilo to, čo sa urobilo či neurobilo minulý rok v oktobri. No a pokiaľ ide o budúcnosť, myslím si, že je dôležité, aby sme znižovali eh, výskyt strategických prekvapení. Nie je to jednoduché, samozrejme, ale musíme sa sa pozbudzovať, aby sme boli schopní uvažovať statočnejšie a smer, ktorým by sme sa mali vybrať, je je teda um, ísť pr- e, cestou rozširovania, pretože tento proces v 21. storočí je pre Európsku úniu veľmi dôležitý. No a úplne súhlasím s niektorými kolegami, ktorí veľmi správne uh, poznamenali a informovali nás, že Európska únia e, v oblasti um, krajín západného Balkánu má veľmi, veľmi konkurencieschopnosť e, schopných e, konkurentov a rivalov. Myslím, že sa máme pridržať našich kľúčových hodnôt, to je najdôležitejšie a samozrejme môžeme byť efektívnejší v tom, že budeme teda lepš- mať lepšiu administratívu a že eh, kolegom eh, z, z eh, krajín Západného Balkánu umožníme sa vyhnúť týmto chorým megatrendom. Čo tým myslím? Tieto krajiny e, čelia e, poklesu e, populácie. Musíme riešiť otázku vysokej nezamestnanosti, málo výkonné štátne inštitúcie, korupcia, organizovaný trestný, trestná činnosť, organizovaný zločin. No a myslím si, že ako jeden z dôležitých problémov je znižovanie kvality životného prostredia a stále je tu um, určitý egocentrizmus a teda iné problémy. Samozrejme, v texte sa snažíme zahrnúť e, všetky tieto problémy, aby e, v tomto procese, ktorý je podľa mňa e, jeden z najdôležitejších, aby sa teda parlament vyjadroval hlasnejšie. Je to proces veľmi dôležitý pre budúcnosť EÚ a ja sa teším na naše nadchádzajúce diskusie na zasadnutí tieňových spravodajcov. Opäť vám pripomíname, že lehota na pozmeňujúce návrhy je 2. marca o 11. Musíme teraz robiť prestávku na pár minút. a Musíme počkať na osobitnú spravodajkyňu Petru Sansteviču, aby sme začali ďalší bod programu. Uh, uh, Vážení kolegovia, podľa uh, harmonogramu sme mali čakať do 10.20, ale vidím, že všetci sú tu, tak možno by sme mohli začať trošku skôr. Ďalší bod na programe je odporúčanie Rady komisie aj vysokému predstaviteľovi pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o východnom partnerstve pred summitom v júni 2020. Z hľadiska Európskej únie e, tento rok bude poznačený e, summitom východného partnerstva, ktorý prebehne v Bruseli v júni. A pred e, týmto summitom Európsky parlament príjme odporúčania Rade komisii a podpredsedovi a vysokom predstaviteľovi pánovi Borelovi v príprave na prijatie tohto odporúčania sme mali plodnú schôdzku e, v januári a teším sa na e, výmenu názorov a dám slovo e, spravodajkyni Petra Saustrevič, Petrovi Saustrevičovi z Renew. Ďakujem. Dovolte mi upozorniť vás na prvý návrh odporúčania Európskeho parlamentu Rade, komisii a podpredsedovi E, komisia vysokom predstaviteľovi k východnému partnerstvu pred e, summitom v júni 2020. Nebude to preháňaním, keď nazvem východné partnerstvo ako e, veľký úspech v budovaní vzťahov s východoeurópskymi štátmi. Poprvé preto, že východné partnerstvo sa ukázalo ako prostriedok politickej mobilizácie. Po druhé, slúžilo ako e, veľká motivácia pre komplexné reformy. Po tretie, poznamenalo prelom e, v geopolitickom e, sebaurčení. Pri hodnotení úspechov a víziev musíme e, určiť princípy pre budúcu spoluprácu, pretože Európska únia nemá právo odmietnúť e, podanú ruku k partnerstvu a spolupráci z východnej Európy. Keď podpísali a plnili dohody o pridružení s hlbokými komplexnými dohodami o voľnom obchode, Európska únia e, vstúpila do novej fáze spolupráce s Ukrajinou, Gruzinskom a Moldovskom zvýšená e, politická spolupráca a prehlbená ekonomická spolupráca a obchodné vzťahy urobili zo šiestich e, štátov východného partnerstva e, desiatého najväčšieho obchodného partnera EÚ dokopy a to je veľký úspech vzhľadom na ekonomickú recesiu a e, ťažké okolnosti, ktoré museli tieto štáty prekonať. Dovolte mi na e, zhrnutie povedať, že my sme stále viac ekonomicky prepojení a závislí na sebe transformačná sila EÚ e, mala e, veľký účinok na proces reforiem e, východných štátov východného partnerstva a tiež predlžila sektorové reformy. Príklad reformy Ukrajiny v plinárstve a v naftárskom priemysle je jedným príkladom. Ukrajina naďalej pokračuje v reforme odsledňovania Naftogaz, e, štátny podnik Ukrajiny, e, vystúpil z finančnej čiernej diery a stal sa najväčším e, prispievateľom do štátneho rozpočtu cez dania a dividendy. Bez ohľadu na to, koľko korupcia a politických škandálov sme videli okolo naftogázu predtým, teraz to môžeme nazvať ozajstným úspešným e, príbehom e, v tomto sektore ekonomiky. E, východné partnerstvo nadalej vyžaduje ďalšie bilaterálne úsilie. Poprvé, naša spolupráca musí byť podmienená politickými a základnými ľudskými právami, aj právnym štátom, aj bojom proti korupcii. Musí byť jasné od začiatku, že neobetujeme politické podmienky a princípy eh, a nebudeme eh, hľadiť len na ekonomické zisky. Po druhé, EU musí eh, upriamiť svoju podporu na budovanie štátnych kapacít a inštitučných kapacít a EU musí riadne riešiť bezpečnostné obavy a hybridné hrozby našich e, východných susedov. Po tretie, e, štáty východného partnerstva e, musí sa s nimi zaobchádzať stále viac osvitne a musíme prevziať väčšiu zodpovednosť za politiku východného partnerstva. Dovolte byť optimistický, nebudeme používať princíp menej za menej, v týchto štátoch a stále bude hlavným princípom v ďalšom desaťročí viac za viac. Pri e, príprave prvého návrhu našich odporúčaní my sme rozdelili ten dokument na isté časti, ktoré sú jasné a dobre štrukturované. Prvá časť je zameraná na štruktúrovný dialog a budovanie štátu a demokratickú zodpovednosť, kde žiadame naplnenie ďalších úsilí v ekonomickej spolupráci a harmonizácii legislatívy a navrhujeme niektoré novinky, ktoré prídu prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov a naše diskusie s využitím nových nástrojov a ďalšieho rozširovania tých nástrojov, ako napríklad eh, twinningových projektov. A samozrejme, my eh, kladieme silný dôraz na naplnenie reforiem súdnictva a verejnej správy, čo je dôležitá súčasť eh, budovania štátnych kapacít. V oblasti ekonomickej politiky jasne zdôrazňujeme ďalšiu regulačnú konvergenciu v mnohých sektoroch. A dovolte mi byť veľmi úprimný. Silne verím v náš spoločný ekonomický priestor so štátmi východného partnerstva. Asi z partnerstva ekonomickej oblasti by sme mali dospieť k integrácii a postupne otvárajúc spoločný trh pre našich e, partnerov, aby sa stali plnohodnotnými účastníkmi v tomto poli. Viem, že je to náročné, ale tie štáty, ktoré vykonajú komplexné reformy s plnením DCFTA, títo mm, budú môcť e, dospieť k tomuto bodu raz budujúc ľudský kapitál, musíme zohľadniť vážnu situáciu kvôli odľudňovaniu a migráciu z týchto východných štátov. Niektoré z nich majú veľké výzvy pred sebou, ale musíme robiť čo najviac, aby sme e, zvýšili ľudský kapitál a preto by som rád videl raz napríklad zriadenie Európskej univerzity v Kieve, čo môže byť dobrý príklad nášho angažovania sa v akademickej pôde a vkladaní najlepšej európskych skúseností v Ukrajine a ďalších štátov východného partnerstva A v tých štátoch tieto štáty by mohli mať spoločnú univerzitu v Kieve. Ďalej sa týka stability, tu by sme mali klásť e, väčšie úsilie, lebo aby som e, vám pripojenul, 5 zo 6 e, majú veľké obavy v oblasti konfliktov a bezpečnosti a musíme byť otvorení a riešiť tieto obavy a problémy, ktoré z toho vznikajú. Mali by sme sa zamerať na komplexnú stratégiu, aby sme sa postavili proti propagande, dezinformáciám, kybernetickému zločinu, terorizmu a organizovanému zločinu. A toto naše úsilie bude napomáhať v lepšej spolupráci s štátmi východného partnerstva. Musíme ehm, byť eh, hrdí ehm, na, za všetky úspechy s štátmi východného partnerstva. Je to výborný začiatok a ešte si máme pred sebou, ale musíme komunikovať so všetkými o, o všetkých úspechoch a výsledkoch reformiem so širokou verejnosťou, hlavne s tými eh, štátmi na strane EÚ, pretože niekedy aj e, my musíme zlepšiť e, náš výkon reforiem a tiež v oblasti administratívy a verejnej politiky a tiež pri riešení našich politických starostí v oblasti zahraničnej politiky. Spolu s tenými spravdajcami, s ktorými e, sme už si ustanovili um, dobré pracovné vzťahy, sme získali veľa zásadných pozmeňujúcich návrhov a vieme, že tá lehota, ktorá je možno nereálna, 26. februára, chcel by som navrhnúť, aby sme predložili túto lehotu na útorok o zelenom týždni v Európskom parlamente, aby ten termín bol vhodnejší a nebol taký stresujúci. A rád si vypočujem ďalšie pripomienky na návrhy od členov AFETu a tieňových spravodajcov, ktorých vidím v tejto miestnosti. Ďakujem Petras. O predlžení tej lehoty to ešte musíme preveriť, pretože možno nie je dosť času pred eh, hlasovaním v plenárke. To si ešte premyslíme a ďakujem za tieto odporúčania a nápady. Teraz máme čas pre tieňových spravodajcov. Najprv pán Šikorský z EPP. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem predseda, ďakujem spravodajcovi za mm, takéto kompetentné zhrnutie. Súhlasím, e, že e, východné partnerstvo je úspech a e, mm, dlho po polskom predsedníctve v EÚ sa mu dobre darí. Tento program pripravil polské predsedníctvo aj švedské a 7 miliard eur sme čerpali na zvládanie hranica, cezhraničný cestovný ruch a malé a stredné podniky a Erasmus+. Preto všetkým tieto štáty pretransformovali vnútorné záležitosti až do takých podmienok, že sme im mohli dať bezvizový styk s Európskou úniou. A z toho, čo som počul, milióny občanov ktorí využívajú túto výhodu, si cítia mm, veľmi dobre podmienky bezvizového styku, čo je dôkaz ich e, schopností dodržiavať pravidlá. Súhlasím s vami, že by sme sa mali zamerať na stále viac na princíp viac za viac a nie menej za menej. Samozrejme je tu rozlišovanie medzi týmito šiestimi, pretože niektorí sa uchádzajú o členstvo, iní nie. A vieme, aké e, sú politické reality e, v rámci EÚ. E, východné partnerstvo im nemôže dať členstvo, ale môže im pomôcť stať sa spôsobilým na členstvo, keď im pomôže modernizovať a s cieľom, s týmto cieľom chcem povedať, že by sme sa mali zamerať na ďalšie spôsoby, ako spolupráca s tými šiestimi štátmi. A ďalší veľký projekt by mal byť v oblasti údajov. roaming ako doma a tiež ich zahrnutie doplnenia e, nariadenia o súkromí údajov aj pri nadchádzajúcom nariadení o kybernetickej sfére. Ja dúfam, že členstvo vo východnom partnerstve nie je posledná forma ich e, pridruženia z EÚ. Ďakujem teraz e, Šandoronaj za SAD. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Žiaľ, spravodajco SED, pán Otila Rokovač, tu nie je. Preto ja ho zastupujem a uvidím naše stanovisko. V prvom rade toto je veľmi komplexný text a plne súhlasíme a ďakujem Petrasovi a Staviciusovi za prípravu um, tejto správy. Plne súhlasíme s tou argumentáciou, že východné partnerstvo je životne dôležité z hľadiska bezpečnosti Európskej únie a životne dôležité z hľadiska bezpečnosti a ekonomiky štátov východného partnerstva. Ceníme si e, tú správu vlastnej iniciatívy a tiež uznanie tých úspechov v reformách východného partnerstva. Tiež si ceníme, že tá správa odporúča silnejšiu spoluprácu aj zjavne medzi týmito štátmi východného partnerstva. Tiež e, stojí za spomenutie, že táto správa obsahuje také dôležité témy, ako je posilnenie inštitúcií a boj proti korupcii a klimatické zmeny, a ekonomickú obnovu a radovú rovnosť a podporu občianskej spoločnosti a je však dôležité pre skupinu SOD, aby zahrnula niektoré ďalšie body do správy. My by sme chceli pozbudiť e, vstup štátov z východného partnerstva do EÚ a do NATO, čo by malo byť e, v súlade s kritériami podľa článku 49 zmluvy o EÚ, z ktorých najdôležitejšie je dodržiavanie právneho štátu. Vzhľadom na posledné skúsenosti by sme chceli tiež zdôrazniť, že v tomto procese aj EÚ, aj príslušný kandidátsky štát musí byť dobre pripravený. V neposlednom rade chceme pripomenúť, že vonkajšie partnerstvo e, nemôže byť predmetom e, diskusí vnútorných, ktoré sú zakorenené v týchto štátoch. Ďakujem za túto e, veľmi dobre vypracovanú správu. Ďakujem, tieňový spravodajca. Od zelených je pani Marketa Gregorová. Chcete slovo? Ďakujem. Ďakujem za váš návrh odporúčania pre Európsky parlament. Východné partnerstvo je dôležitým susedom EÚ. Po desiatich rokoch e, Určite by sme mali naplniť e, isté zmeny, ale chcem tu zúrazniť, že by sme mali pokračovať v holistickom e, prístupe k týmto štátom východného partnerstva a zachovať e, otvorenú podporu. Individuálny prístup nemusí znamenať východné partnerstvo o dvojakej rýchlosti, pretože keď necháme niektoré štáty zaostávať, tak to pomôže len ich e, nepriateľským susedom. Podmienky e, makrofinančnej pomoci sú tiež potrebné. Pod, pomoc, ktorú získavajú z EU, vždy má byť na podporu demokratizácie a reform, aby prispievali k stabilizácii susedstva a dodržiavali ich normy a hodnoty a musia prioritizovať e, udržateľné a dôveryhodné investície do štátov východného partnerstva a zameriavať sa nielen na ekonomickú stabilizáciu a aj na demokratizáciu. Mali by sme vedieť, že nedostatok európskej prítomnosti a činnosti voči partnerom v tomto regióne e, otvorí e, priestor pre e, ďalších globálnych hráčov. Mali by sme do toho zapojiť hráčov s podobným zmýšľaním, aby sme oslabili efekt e, ďalších veľmocí, aby sme tiež zabranili online manipulácii a propagande. Chcem tiež e, poznamenať, že e, si uvedomujeme možnosti štátov z východného partnerstva, ktoré vykonávajú reformy a aj to, že títo raz možno budú spôsobili na uchádzanie sa o členstvo v EÚ. No preto musíme podporovať e, riadne e, plnenie reforiem ako súčasť tohto dlhodobého integračného procesu. A ja e, sa teším na spoluprácu s, so spravodajcom a s ďalšími tieňovými spravodajcami. Teraz má slovo pani Fotiga. Ďakujem za slovo. Chcem eh, poďakovať eh, pánovi eh, spravodajcovi Ostrovičesovi za vynikajúcu prasu. Ja Ja zopakujem to, čo konštatovali predchodcovia ohľadom kvality tohto projektu a, a, a čo bolo dosiahnuté a, a takisto aj nevyhnutnosť e, ďalej e, pokračovať v ňom. Nechcem opakovať veci, e, ktoré už odzneli, preto ja sa budem sústredovať, sústrediť teraz na tie, tú oblasť, ktorá ma najviac zaujíma otázku bezpečnosti ak hovoríme o globálnej bezpečnostnej stratégii z roku 2016. Pripadá mi to, dovolte mi e, také, takéto vyjadrenie, že je to obzvlášť dôležité, ak hovoríme a máme na mysli e, krajiny e, východného susedstva. Tie už mnoho mnoho rokov sa potýkajú so veľmi silným tlakom vyvíjaným zo strany Ruskej federácie. Mám na mysli e, k také štáty ako Ukrajina, e, ktoré e, sú v situácii, že musia za daných okolností zvládať veľmi tvrdé reformy a je našou úlohou, aby sme konali tak, aby to bolo na prospech Ukrajincov, aby dokázali zvládnuť tieto, mm, tento reformný proces. Áno, mm, e, môže sa to často javiť, byť veľmi tvrdé, ale je to nevyhnutné, ak majú dosiahnuť ak majú dosiahnuť tú úroveň, ktorú poznáme v členských štátoch EÚ. Chcela by som sa dotknúť aj Gruzínska. Je to malý štát, malý, malý štát, ktorý sa teraz potýka s obrovskými ťažkosťami. Politická situácia je tam veľmi napätá. Musíme podporiť Gruzínsko. A, a, a, a musím konštatovať, že som naplnená veľkými obavami o Gruzínsko. Mám Myslím si, že gruzínska komunita je najzápadnejšie orientovaná, najproatlanticky orientovaný štát v danom regióne. A pritom sa nachádza v takej ťaživej situácii. A preto si myslím, že Ukrajiny E, preto si myslím, že Ukrajina aj Gruzínsko veľkou mierou prispievajú k e, našej bezpečnostnej situácii a asociačné dohody sú veľmi dôležité e, aj z hľadiska účasti na tej spoločnej obrannej a bezpečnostnej politike. Rovnako sa to vzťahuje aj na Moldavsko očakávajú sa politické zmeny e, a prebiehajú, ale e, ten príspevok k našej bezpečnosti, globálnej bezpečnosti je e, čosi, čo musíme vyzdvihnúť. A ďalší nátlakový subjekt je Bielorusko. Musíme si toho byť vedomi aj keď vieme, že bieloruská, eh, bieloruská eh, spoločnosť eh, by si zasluhovala našu pomoc. Nechcem naťahovať čas tým, že budem hovoriť o Arménsku a Azerbajdžane. Tiež sú v ťažkej situácii a predsa len snažia sa E, e, približovať k EU a je našou úlohou, aby sme im pomáhali prekonávať problémy. Ďakujem za vaše stanovisko. Mám tu niekoľko rečníkov na zozname. Pani Kalnieta je prvá. Ďakujem za slovo. Úvodom by som chcela pochváliť spravodajcu pana Astravičusa za veľmi e, komplexný pohľad, e, podchytávajú tam temer všetky uhly pohľadu na túto problematiku. Nechcem opakovať to, čo už odznelo z úst e, ostatných. Chcela by som sa zamerať na dva dôležité aspekty gruzínsky opozičný líder Okudava bol e, obvinený a, a bývalý premiér Vanomira Vyšvili už si odsedel e, svoj trest a je teraz na slobode. My sme prislúbili e, členom hnutia e, Gruzínsky sen, to, že sa nebudú opakovať to, čo sa stalo s pánom Ogulavom. Prečo o tom vôbec hovorím? Jednoducho musíme veľmi pozorne e, sledovať vývoj e, demokracie v krajinách z východného partnerstva. Vieme, čo sa deje v Moldavsku rovnako ako na tak na fotika a ďalších. Aj my máme obavy o tom, že môže dojsť ku k, k, k kroku naspäť v demokratickom rozvoji Gruzinska. To všetko treba vziať v úvahu, keď e, preberáme finančnú podporu. E, e, viem, to podlieha posúdeniu technických kritérií, taký je názor komisie. Musíme však zvážiť aj ich odhodlanie presadzovať demokratické hodnoty a ich spôsobilosť a politickú vôľu, e, tak aj činiť. E, prečo ma tieto veci tak trápia? Jednoducho, my, Európska únia, chceme od nich, aby boli demokratickí a stabilní susedia a pritom vždy dochádza k takému zmietaniu sa medzi e, demokraciou a mm, črtami e, kontrolovanej demokracii, medzi každými voľbami. No to určite e, nie je nápomocné pre demokratický rozvoj. Pred 12-15 rokmi sa často používal pojem, kde sa už opomína, že EU musí musí udržiavať vzťah e, s krajinami východného partnerstva na báze e, takej e, neoblomnej lásky, tough love po anglicky. Jednoducho blížime sa k samitu 2020 a ja verím, že predmetná správa prispeje k samitu a že tento summit prinesie e, e, stimul dynamizácie e, tohto projektu a že ten, táto dynamika napomôže tomu dlhoročnému projektu východo, východoeurópskej mm, susedskej politiky. Pán Kubius, Ja som súčasťou delegácie Euronest. A e, táto formácia sa zaoberá aj otázkami východného partnerstva. Myslím si, že návrh tejto správy je veľmi dobrý východiskový dokument pre ďalšiu e, diskusiu. Musím pochváliť litovského kolegu, spravodajcu e, za dielo, ktoré koncipoval. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, čo by, čomu, čo by sme e, e, mali pregnatnejšie vyjadriť. Myslím si, že dianie v ďalšej dekáde sa vo veľkej miere bude odvíjať od vyváženého postupu, od miery inklenzivity celého projektu východného partnerstva e, Region a krajiny východného partnerstva, aby E, sa mali stať e, úspešnými demokratickými e, krajinami typu EU typu. Mali by sme vniesť nejakú novú kondicionalitu. Zatiaľ E, alebo v medzičase zatiaľ, verím, že to nebude e, e, trvať dlho rokov, ak nie, ak nie sme im schopní zatiaľ ponúknúť konkrétne vyhliadky, predtým treba im ponúknuť nejaké Z hľadiska koncepcie e, e, medu a byča musíme byť schopní poskytnúť nejaký, nejaký med a teda aj, tá, e, tá, aj perspektívy toho, že sa niečo zmení. A Euronest je formácia, kde nám to veľmi leží na srdci. We see really how important is this je dôležité dbať o diferenciáciu. Tri, tri asocio, asociované krajiny majú aj dohody o voľnom obchode, asociačné dohody a chcú, aby ten e, princíp more for more e, dosiahnuť viac za viac a e, e, veľmi dôležitý list, ktorý bol podpísaný 5. decembra 2019 v Bratislave, gruzínsky, moldavský a ukrajinskí e, ministri zahraničných vecí alebo rozširovanie EÚ podpísali tento list, hovorí o tejto diferenciácii a a e, volali po dialogu medzi EÚ a týmito troma krajinami. To si zasluhuje našu zvýšenú pozornosť. Ten princíp more for more by mal byť hmatateľnejší, praktickejší, aby sa udržalo to e, motivačné e, nabudenie Ukrajina Gruzinsko, Moldavsko. Predovšetkým my vieme, že sa tam dejú veci, ktoré nás netešia ale domnievam sa, že my by sme mali byť ambicioznejší, presvedčivejší v tom, aby sme ich presvedčili o tom, o čo môžu prísť, ak nebudú pokračovať v reformnom procese. Treba sa zamyslieť nad ďalšími krajinami, Arménsko, Azerbajdžan a Bielorusko, ako by mohli zostať zahrnuté v politike východného partnerstva. Áno, Arménsko chce Ehm, dobehnúť úroveň tých troch e, vyššie zmienených krajín a domnievame sa, že táto nová, nová forma partnerstva môže byť tým medom, ktorý im ponúkame. Ja skutočne veľmi chválim to hodnotenie v diele spravodajcu, ale e, e, uvítal by som ešte e, ďalšie detaily. V tej správe je veľmi veľmi zaujímavý návrh, aby kre Gurzinsko a Moldavsko boli koncipované také progresívnejšie mechanizmy a ak hovoríme o ďalšom desaťročí, bolo by dobre vyvinúť nejaké nové finančné nástroje na podporu sociálno-ekonomického rozvoja týchto krajín a zamyslieť sa nad tým, ako preklopiť skúsenosti EÚ e e, vo vzťahu k západnému Balkánu, ako to pretaviť aj smerom na východ, investičné platformy, e, digitálna agenda a tak ďalej. Toto sú veci, ktoré mi trošku chýbajú v tejto správe. To bol pán Kubilius. A napokon pán Basesku. Ďakujem za slovo. Ja mám niekoľko poznámok. Začnem tým, že je to skutočne vynikajúca správa. Nemám e, veľmi čo dodať, e, ale ak dovolíte niekoľko podnetov, mali by sme opätovne potvrdiť e, našu snahu alebo podporu o konsolidácie východného partnerstva. Je to nevyhnutné a treba to konsolidovať vo viacerých rozmeroch Napríklad mali by sme odštartovať politickú alebo ponúknuť politickú víziu vychádzajúc z stimulov, ktoré dokážeme zaročiť pre tieto krajiny. Veľmi ich stimuluje e, e, možnosť liberalizácie vízovej politiky. Ak chceme skutočne mať dosah na nich, tak musíme splniť naše sľuby. Ďalším aspektom, ako vidím ja, je intenzifikácia dialogu ohľadom bezpečnosti Moldavsko, Gruzinsko, Ukrajina, táto prvá trojka E, každý z nich má čas svojho územia okupovaného Ruskou federáciou. Máme viac, tak povediac, bezpečnostné problémy e, súvisiace s hybridnou vojnou rozduchávanou Ruskom. Prečo nedá týmto trom krajinám možnosť E, možno spolupracovať s nami pri boji proti takýmto hrozbám. E, e, to znam, ako sú hybridné vojny, kyberútoky. Jedna z Musíme sa snažiť o to udržať ten, ten vzťah kľúčových partnerov voči ním. No a čo sa týka koordinácie finančných nástrojov, ktoré máme k dispozícii. Mali by sme zamerať tieto finančné zdroje na základnú infraštruktúru, aby sme ich navzájom prepojili. Mám na mysli infraštruktúru e, energetickú, dopravnú, digitálnu. Toto by e, pôsobilo na nich stimulačne, presvedčiť ich o tom, že má zmysel e, e, byť blízko k EÚ. Pojem je Dodon. Dodon je označenie proruského politika v Moldavsku. Vzhľadom na to, že Európska únia opätovne odštartovala finančnú politiku smerom na Moldavsko no, do Don už nezavažia. To znamená, že aj polit, propolitický e, líder e, s proruskou vládou dokáže konať proeurópsky. Veľmi zaujímavý e, postreh. Degerner je zastúpený e, e, pánom e, Lorencom Dinírom. Nech sa páči, dám vám slovo za komisiu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je mi cťou byť prítomný v EP pri takejto dôležitej téme východného partnerstva. Chcem sa poďakovať pánovi Astrovičisovi za veľmi e, kvalitnú správu a e, chcem vás vám potvrdiť za komisiu a za zástupov ESVČ, že táto téma je prioritou e, pre ten summit 2020. Ja budem veľmi stručný, pretože mnoho už bolo povedané. Mali sme konzultačný proces od mája do oktobra. E, chceme sa poďakovať EP za príspevky. Mali sme e, temer 200 e, vyjadrení z temer zo všetkých členských štátov EÚ, aj s partnerskými štátmi, z, obč- z organizácií občianskej spoločnosti takže veríme, že to sa všetko aj odrazí v dokumente, ktorý sa predloží e, na konci marca. Čo sa týka konzultačného procesu, e, celkový pojeby, e, po, pocit je taký, že tá, to nové nasmerovanie v tejto politike je, sa uberá správnym smerom, väčšia miera di, E, diferenciácie e, e, treba viac sa zasadiť o to, čo je podstatné. Naďalej dosiahli sme také cieľenie, taký cieľenejší pohľad a, a takisto aj flexibilitu v našich nástrojoch. Uvediem príklad, napríklad vytvorenie e, strachomskej task force, e, e, takisto aj, aj pracovnej skupiny pre Ukrajinu, ekonomika, konektivita, ľudia s ľuďmi. To sú veľmi zaujímavé línie. Dosiahli sme veľký veľký pokrok v tých troch hlavných oblastiach. Pokrivkáva to trošku v oblastiach správy veci verejných a v oblasti bezpečnosti. Je potrebné mať prehlbený prístup v oblasti klimatických zmien, viac pracovať na téme mládeže, rodovej rovnosti. Myslíme si, že ekonomika a konektivita sú takými eh, kľúčovými bodmi. Takisto treba posilniť odolnosť. Dnes ste hovorili o ekonomickej odolnosti, takisto e, odolnosť z hľadiska e, e, nezávislosti orgánov a, te, a celkovo vzaté aj odolnosť tej občianskej spoločnosti. Verím, že máme, uberáme sa správnym smerom. Ďakujem za všetky vaše príspevky. Uh, Tiež mám informácie, že ESVČ je tu zastúpená v osobe pani teda tu má zastúpenie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za možnosť zúčastniť sa na dnešnom zasadnutí v kontexte prípravy samitu a návrhu odporúčaní parlamentu. Pred samitom chcem veľmi pekne poďakovať za správu a za príspevky um, do diskusie o budúcnosti východného partnerstva. Mnohé veci uh, tu už odsneli, takže ja v podstate môžem len uh, nadviazať na to, čo spomenul predrečník pán Lawrence Meredith. Tento summit, uh, teda sám o sebe, uh, by sa mal konať 18. júna tak je naplánovaný, bude sa konať v Bruseli a očakáva sa, že sa tam budú preskúmavať výsledky dosiahnutia v oblasti e, východného partnerstva od posledného samitu v roku 2017 e, tým, že Európska únia, členské štáty a partnery prijavujú veľký záväzok a e, bude sa hovoriť aj o budúcich dlhodobých prioritách v oblasti východného partnerstva. Ako sa tu už spomínalo, minulý rok sme mali proces štrukturovanej konzultácie, prebehli úvahy Ehm, pokiaľ ide o východné partnerstvo po roku 2020 a z nášho hľadiska e, z tohto procesu máme dva základné výsledky, ktoré budú zapracované aj do spoločného oznámenia o budúcnosti východného partnerstva, ktoré sa aktuálne pripravuje a má sa schváliť 18. marca. Východné partnerstvo jednoznačne e, prinieslo svoje výsledky najmä pokiaľ ide o E, konektivitu, hospodárstvo, medziludské vzťahy, ale aj e, je ďalej potrebné e, ďalej pôsobiť v oblasti občianskej spoločnosti, médií, boju proti korupcii a mm, správy a riadenia. Máme tu štyri základné úspešné piliere spolupráce, tým sa podarilo priniesť výsledky a máme tu teda aj strategickú mapu na obdobie 2020 s konkrétnymi výsledkami a hlavná a základná architektúra je naďalej v platnosti. Takže berieme na vedomie mm, všetky mm, hlasy, všetky vyjadrenia, ktoré od, tu odznievajú a budú zapracované do oznámenia o východnom partnerstve, ktoré sa bude v júni schváľovať. No a mm, teraz dostane slovo opäť náš hlavný pán spravodajca, pán Petras Austrevičius, e, takže prosím vás zareagujte na diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem všetkým kolegom veľmi pekne, najmä tieňovým spravodajcom za e, skutočne veľmi hodnotné a relevantné pripomienky a návrhy. Ehm, Už naozaj z dnešnej predpoludňajšej diskusie si beriem to, že politická kondicionalita by mala byť niečím, čo by sme mali vždy používať a nikdy na to nezabúdať, pretože chceme mať partnerstvo rovnocenných partnerov. A ako môžeme mať rovnocenné partnerstvo, keď ehm, nesplňate základné politické kondicionality? Ehm, Um, ktoré sme teda uh, priniesli. Nemali by sme uh, sa obmedzovať uh, pred novinkami bez ohľadu na to, čo to bude stáť, finančné nástroje, programy, platformy pre spoluprácu a podobne. Ďalšia vec, na ktorú tiež možno netreba zabúdať, je to, že by sme nemali vytvárať niečo um, osobitné pre, pre východné partnerstvo. Prečo by sme mali vytvárať čosi osobitné pre partnerské krajiny? Možno by sme mali rozšíriť e, aktuálne politické línie, nástroje a programy EÚ a vyzvať ich, aby priniesli výsledky, aby sa stali partnermi, pokiaľ ide o existujúce nástroje, napríklad e, v prípade ekologického dohovoru prečo by sme mali mať e, nejaké konkrétne návrhy, pokiaľ ide o ekológiu pre krajiny východného partnerstva? Máme komplexný rámec vo forme ekologického dohovoru, no a treba vyzvať partnerov, aby sa pridali k našej politike ekologického dohovoru, aby využili finančné e, spôsobilosti, ktoré tu sú a podobne, ale nevytvárame, nevytvárajme nič e, osobitné e, pre krajiny východného partnerstva. Sú to naše partnerské krajiny, rovnocenné krajiny a sú pripravené zabezpečiť výsledky tak, ako to len bude možné. No a Eh, pokiaľ ide o budúcnosť východného partnerstva, tu chcem eh, nadviazať v podobnom duchu. Nemali by sme ehm, sa brániť eh, úspechom do budúcnosti, mali by sme teda rozšíriť svoju spoluprácu a krajiny východného partnerstva nie sú len našimi susedskými krajinami, sú to naši partneri. A keď vidíme, čo sa aktuálne deje, tak myslím, že O 10 rokov uvidíme ehm, výsledky. Ehm, začalo to už e, počas polského predsedníctva v 2009. Tam sme mali výborný návrh, no a myslím, že v roku 2020 budeme ešte spokojnejší s výsledkami a s integračným postavením um, krajín východného partnerstva, uh, teda myslím tým integráciu do EÚ. Ďakujem veľmi pekne za záverečné pripomienky. Kladiem si uh, otázku, či balík um, ekologického uh, dohovoru uh, môžu tieto krajiny považovať za, za akýsi cukor, či akúsi motiváciu a odmenu, ale uvidíme. Ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky, návrhy a komentáre. Chcem pripomenúť, že do 26. februára eh, môžete predkladať svoje návrhy a pozmeňovacie návrhy. Eh, pouvažujeme o možnosti predlžať túto lehotu a dáme vám vedieť čím najskôr. Takže tento bod eh, dnešného programu uzatvárame a ďalším bodom programu je bod rôzne. Nevidím, že by sme tu nejaké body rôzne mali. No a ďalším bodom je, sú informácie o nadchádzajúcich zasadnutiach. Tie sa budú konať 16. marca tu v Bruseli aj 17. marca taktiež tu v Bruseli. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu účasť na zasadnutí. Zasadnutie sa končí.